Mali by sme ju približovať bližšie k EÚ. Myslím si, že členstvo v EÚ by malo byť našim strategickým cieľom a mali by sme nájsť hodné opatrenia na to, aby sme tento e, cieľ uskutočnili. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz e, kolega Mielský.